Um, uh, Kolegovia, začneme. Prepašte, neuvedomil som si, že už 11.25. Ďakujem tým, ktorí tu prišli na čas. Po tejto téme budeme hlasovať, takže by sme mali začať. Ďakujem všetkým, že tu ste. Bolo to dosť zvláštne ráno, čo sa týka účasti, takže ďakujem, že ste tu. Máme tu prezentáciu pani Vasiuladu ktorá je koordinátorkou pre boj proti pašovaniu v rámci EÚ. Vítam predovšetkým kolegov z výboru FEM na našom, našej spoločnej schôdzi. Predovšetkým chcem uvítať podpredsedničku výboru FEM, pani Hannibal. My sme tu obaja za rovnaké mesto, ale toto je poprvý, čo sme spolu e, s predsedami na schôdzi. Toto je poprvýkrát, čo spolu predsedáme za celé tie roky. Ako viete, kolegovia, stratégia EÚ pre eh, odstránenie pašovania ľudských bytostí bola hlavným nástrojom pri, pre kroky v tejto oblasti. Mali sme tu uznesenia v rámci oboch výborov a tam sme poukázali na predovšetkým na zraniteľnosť eh, žiadateľov o azyl, eh, detí a utečencov v tejto téme. A špecifická pozornosť by sa mala venovať obchodovaniu s e, ženami, deťmi a ďalšími zrateľnými skupinami. Takže v rámci uznesenia voláme o lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Ter dnes budeme príležitosť si vypočuť, ako to vyzeralo po našej stratégii a predovšetkým, aké sú tu ciele našich aktivít. Takže predtým je tu ten slovo e, koordinátorke pre túto tému. Odozdám slovo Mary, aby taktiež sa vyjadrili a potom dostane slovo pani Vasila a predniesie nám svoju prezentáciu, takže Mary, máš slovo. Ďakujem, Claude. Ako Claude povedal, toto je poprvýkrát, čo takto spolu predsedáme. My tu ja zastupujeme Londýn a toto je dobrý dôvod, prečo by sme mali sa venovať tejto otázke pašovania ľudských bytostí, pretože toto je niečo, čo sa v Londýne deje. Londýn je, Londýn je jedným z miest, kam putujú tieto osoby. A mňa táto téma vždy veľmi zaujímala. Kloda taktiež pašovania ľudskej bytosti. Pracovali sme na tom vo výbore FEM, pretože väčšina z tých, eh, ktorí sú pašovaní, s ktorými sa obchoduje, to sú väčšinou ženy, a to, ktoré potom tam majú vykonávať sexuálne služby. Takže toto je veľmi dôležitá otázka a som veľmi rada, že tu môžem byť a že môžem byť spolupredsedničkou tejto schôdze našich výborov a som taktiež veľmi rada, že Európska komisia uznala dôležitosť tejto problematiky po tom, čo bolo zistené, že je oveľa viac obetí v skutočnosti, než tie, ktoré sa zrkadľujú v štatistikách. A veľká väčšina z týchto ľudí, ako som povedala, sú dievčatá a ženy, ktoré sú potom sexuálne vykoristované Takže myslím si, že nevenujeme dostatočnú pozornosť tejto téme pašovania ľudských bytostí a obchodovanie s ľudskými bytostiami, ale Musí sa to zrkadliť v stratégii EÚ a v stratégiách, ktoré schvalujeme, taktiež v akčnom pláne a opatreniach, ktoré schvalujeme na boj proti obchodove s ľudskými bytostiami. A teraz odozvam slovo pani Vasiliardi, ktorá je koordinátorkou EÚ pre túto problematiku a odvedla skutočne veľký kus skvelej práce v tejto oblasti a teraz nám predstaví e, stratégiu Európskej komisie na boj proti e, obsluhe s ľudskými bytostiami a teším sa na konkrétne informácie. Ďakujem. Ďakujem vám obom, ďakujem aj výboru LIBE a FEM, že ste ma dnes sem pozvali. Európsky parlament bol vždy veľmi silným spojencom a skutočne neunavne pracoval na tieto téme na boj, boja proti obchodovať s ľudskými bytostiami v priebehu posledných rokov. Chcem ešte na úvod predoslať, že máme európsku stratégiu ohľadom odstranenia obchodovať s ľudskými bytostiami pre rok 2012 až 2016. Podarilo sa nám splniť všetky cieľe, ktoré boli stanovené v rámci tejto stratégie a čo robíme teraz. Teraz musíme e, vyhodnotiť nový socioekonomický kontext, o tom budem hovoriť o chvíľku. Podarilo sa nám vypracovať niekoľko konkrétnych priorít a krokov pre nadchádzajúce obdobie, takže nie je to stratégia ako taká, ale rozhodne je to skupina veľmi ambiciozných cieľov, ktorými sa budeme radiť pri našej práci. My už sme členským štátom vo viacej konfiguráciách predstavil túto stratégiu taktiež občianske, občianske spoločnosti. Dostali sme e, pozitívnu spätnú väzbu. Ďakujem všetkým účastníkom procesu. Celý tento dokument, toto komuniké sa sústreďuje na prevenciu, pretože my to chápeme tak, že e, pre obete je v podstate vždy neskoro, takže my pracujeme v tomto kontexte toto je stanovené aj v smernici z roku 2011. Tam sa hovorí, že prevencia je zásadná. Čo je zaujímavé v tejto politickej oblasti, obchodovanie s ľudskými bytostiami je e, skutočne veľmi ziskovým obchodom, ale zároveň sa tam jedná o vážne porušovanie ľudských práv. Takže je treba to riešiť horizontálne, prierezovo, pretože tu spolu súvisia mnohé oblasti. No a taktiež tu máme hodnotenie e, situácie v oblasti závažného organizovaného zločinu. Tam taktiež to je konštatovaná táto e, skutočnosť. Už bolo zdôraznené v mnohých dôležitých dokumentoch, ktoré komisia predstavila, vrátanie agendy pre migráciu, agendy pre bezpečnosť. To bolo zdôraznené ako priorita zo strany komisie, ale taktiež že to súvisí e, s oblasťou humanitárnej pomoci a taktiež zamestnanosti. Chcem povedať, že naša motivácia je, pán predseda už hovoril o prepojení s migráciou, ale chcem povedať, že obchod s ľudskými bytostiami nesúvisí len s migráciou a dve tretiny obchodovania s ľudskými bytostiami sú príslušníkmi členských štátov EÚ. Toto sú údaje z minulého roka zo strany Europolu, takže dosť nedávne. A taktiež to údaje, ktoré sme získali z Eurostatu, ale Ako som už povedala, v roku 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu identifikovala 11 tisíc žien a dievčat, ktoré dorazili e, z, z Nigérie cez Libie do Ríma a z nich 80 bolo pravdepodobne obeťami obchodovania za účelom e, sexuálneho vykoristovania. Za rok 2016 to bolo 9000 diev, žien, a toto bolo teda za jeden rok, a len tých, čo prišli z Nigérie, a len do Ríma. Takže keď si vypočítame zisk, ktorý takto sa generuje a ide obchodníkom v tejto oblasti, za rok 2016 máme tu 9000 oblastí, takže možno 10, 20, 30 klientov za deň a možno za E, jedno zneužitie je to 5 až 90 e, eur a rok má 365 dní, takže približne sa dopracujeme na pol miliardy eur, ktoré pochádzajú len z takéhoto zneužívania a všetko to ide o týmto obchodníkom s ľudskými bytostiami. No a toto, týmto nebereme do úvahy týmto bereme do úvahy len legálne obchody. Takže máme tu 9 tisíc žien a dievčat, ktoré možno niekde musia spať a jesť, cestujú a tak ďalej. A ľudia niekedy to vedia, niekedy nie. Ale tieto ženy a dievčatá sú samozrejme viditeľné. A je treba sa zameriavať na, tento, na tieto zisky vo všetkých aspektoch reťazca obchodovania. Napríklad pokiaľ 12-ročné dievča niekde v dedine v Nigérii, aby sa takéto dievča dostalo do Bruselu, tak predstavte si, koľko ľudí, koľko zneužívateľov, kriminálnikov, ľudí, ktorí možno nevedia, o čo sa jedná, koľko z nich je zapojených do takéhoto procesu a koľko z nich je konfrontovaných s toto obeťou, obeťou nejakým spôsobom. Komisia by chcela zastaviť, rozpliesť, prerušiť túto sieť. Teraz sa vrátim k matematike. Všetky tieto ženy a dievčatá, ktoré sú týmito obeťami, týchto 9000 žien a dievčat, pozrime sa na tých zneužívateľov. Povedzme si možno 5 až 20 za deň, za rok, 365 dní v roku a 9000 žien alebo dievčat, tak to sa to radšej nebudem počítať. A žiadny z týchto ľudí nebol sankcionovaný, alebo pokiaľ vieme. Takže o čo komisii ide? Predovšetkým chceme zintenzívniť boj proti organizovaným kriminálnym sieťam a chceme prerušiť tento obchodný model. Toto je tá najdôležitejšia priorita. Taktiež chceme vyzvať členské štáty, asi polovica v EÚ, ktoré ešte nepostupovali v tejto oblasti, aby kriminalizovali E, využívanie služieb obetí sexuálneho vykoristovania. A mňa veľmi šokuje, že sú mnohé členské štáty, kde niekto môže vedieť o zneužívaní, vie, že nejakým spôsobom má čo dočinenia so zločinom, zločinom obchodovania s ľudskými bytostiami, tak ako je to stanovené v zmluve a naďalej sa to nekriminalizuje. Pokiaľ ukradnete na ulici kabelku, tak je tam sankcia, ale pokiaľ by ste sa dopustili ako zločinu takejto obeti, tak to sa nekriminalizuje. Takže komisia chce vyzvať členské štáty, aby prestali s takouto beztrestnosťou. Komisia sa snaží podporovať kultúru zodpovednosti voči týmto obetiam. Toto taktiež bolo stanovené v zmluve na základe článku 23 v smernici z roku 2011. Na to prichádza nadväzujúce kroky. Členské štáty sú vyzývané, aby zvážili kriminalizáciu tých, ktorí vedome využívajú nejakým spôsobom tieto obete obchodovania s ľudskými bytostiami. Tá smernica hovorí o minimálnych štandardoch a pre mňa neexistuje absolútne žiadne ospravedlnenie pre členské štáty, ktoré naďalej ešte nekriminalizovali tieto osoby, ktoré sú súčasťou takéto kriminality. Ako som povedala, chceme zaručiť, že využijeme všetky dostupné nástroje, aby sme podporili národné orgány pri prerušení tohto obchodného modelu tým, že sa budú vykonať rôzne operatívne kroky, bude sa vymieňať metodika, financovanie taktiež zásadné. Členské štáty musíme podporovať taktiež pri vyšetrovaní, stíhaní, budovaní kapacít, vyvíjaní nástrojov a členské štáty už často žiadali o to, aby sa vytvorili taktiež spoločné vyšetrovacie týmy nielen v rámci EÚ, ale taktiež v spolupráci s tretimi krajinami. Obchodovanie s ľudskými bytostiami má mnoho podôb. Pani Hannibal to povedala správne, keď povedala, že väčšinou obetí sú ženy a dievčatá a väčšinou sú sexuálne vykoristované Taktiež je tu veľa obetí pracovného vykoristovania a je treba to zastaviť nielen na úrovni EÚ, ale aj naprieč e, v podstate celým svetom. A je treba podporovať udržateľné obchodné praktiky a zlepšovať pracovné podmienky v krajinách, kde sa vyrábajú veci. Taktiež je vytvoriť e, dodávkový reťazec, v rámci ktorého nebude dochádzať k vykoristovaniu. A toto sme taktiež rozviedli v rámci našho komunike. Zároveň vieme, že je tu stále viac obetí a vieme, že tento parlament veľmi pracoval na to, aby sa zaručilo, že budú mnohé smernice, že bude legislatíva na ochranu týchto obetí, ale problémom je zákon, ako sa implementuje. Je treba zaručiť, že obete budú mať prístup k svojim právam a že tie práva sa budú aj plniť. Takže my vykonávame mnohé aktivity, napríklad v súčinnosti s rôznymi agentúrami, Snažíme sa podporiť členské štáty, aby sme zaručili prístup k e, obeti k právam. No a taktiež výbor FEM na tejto problematike pracuje. Máme tu aj uznesenie, máme usmernenia ohľadom e, rodovo špecifických e, opatrení. Hovoríme tam teda o pomoci obetiam. Taktiež Máme spoluprácu s agentúrou pre základné právy, napríklad čo sa týka e, prevencií obchodovania s deťmi. Taktiež tu máme vážnu migračnú situáciu, ktorej čelíme, s ktorou sme konfrontovaní. Musíme riešiť práva obetí, ale dve tretiny týchto obetí sú príslušníkmi európskych členských štátov a mnohé z nich sú deti, takže je treba bojovať proti tomuto fenomu vo všetkých jeho fázach. Členské štáty musia byť schopné taktiež identifikovať obete, musia tu byť e, informačné e, mechanizmy na národnej, na medzinárodnej úrovni. Taktiež vydáme poradenstvo národným orgánom, čo týka boja proti obchodu s ľudskými bytostiami. Ja chcem vás upozorniť na jednu vec, s ktorou sa často stretávame. Máme tu e, košík takéhoto vykoristovania, napríklad moderné otrostvo, sexuálne, pracovné vykoristovanie, detská práca. Všetko toto dáme do jednej skupiny, do jedného košíka a toto nám slúži dobre, pokiaľ sme politici alebo novinári, ale toto je príliš neslúži obetiam, ktoré nie sú chránené zákonom. Takže potrebujeme právnu definíciu, máme tu protokol z Palerma, máme tu smernicu a toto sú nástroje na ochranu obetí je treba používať tie správne výrazy. Mnohé členské štáty požiadali o objasnenie rôznych kľúčových koncepcií a taktiež na žiadosť Európskeho parlamentu, v tomto prípade výboru, pre, e, ktorý sa zoberá externými rozmermi obchodovania, sme sa rozhodli, že musí prísť konsolidovaná reakcia pre územie EÚ aj pre územie tretich štátov, taktiež čo máme žiadosť smerovanú na dvor auditorov. Budeme pracovať na agendu v súvislosti s cieľom udržateľného rozvoja pre rok 2020 až 2030. Bohužiaľ, Stalo sa teraz trendom e, sa sústrediť na tie ciele trvalej udržateľnosti. A ja by som chcela všetkým pripomenúť, že sú tu tri ciele, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi a naozaj 80 obetí, to sú deti a ženy, e, sú aj riešené v tom trvalodateľnom cieli, ktorý naďalej ignorujeme. Takže ocenujem, čo robí komisia s túto prioritou, že naozaj budeme pracovať rovnomerne v rámci všetkých troch cieľov, ktoré riešia obchodovanie s ľuďmi vo všetkých podobách. Tiež podporujeme aj záväzok agentúr justičných agentúr, ktoré má Európska agentúra, aby spolupracovali, títo podpísali spoločné vyhlásenie a dosiahli veľmi dobrú prácu tieto agentúry my chceme zabezpečiť, aby sme mali viac zapojených agentúr, ktoré budú spolupracovať. A tiež budeme pracovať s Európskou úniou aj s OSN v rámci iniciatívy eliminovať násilie páchané na ženách a toho súčasťou je obchodovanie s ľuďmi. Nebudem sa venovať ostatným otázkam, ktoré sa týkajú externých rozmerov, ale chcela som vás uistiť, osobitne výbor FAM, že toto sú aktivity, ktoré sa priamo týkajú z rodovej rovnosti vo svojej, vo svojej vonkajšej vo vonkajšom rozmere. A takisto musíme vedieť viac o obchodovaní s ľuďmi, musíme viac tomu rozumieť, takže budeme publikovať štúdiu nielen o ekonomických nákladoch, ktoré sú skutočne astronomické, a ani nevieme, že kam tieto zisky idú, ale aj tiež sociálne a ľudské náklady či cenu za obchodovanie s ľuďmi. A my takisto budeme publikovať aj štúdiu o dopadu Európskej únie politik EÚ na situáciu a na podporu e, dielania spoločnej politiky v rámci EÚ. Ďalej ďalšia správa, ktorú pripravujeme podľa článku 20 e, smernice, kde členské štáty posielajú e, koordinátorovi teda mne jednotlivé národné správy a potom e, pripravíme správu za EÚ. Takže chcela by som poďakovať všetkým členským štátom, ktoré nám už zaslali svoje národné správy aj s údajmi a v neposlednom rade ideme spustiť európsku osvetovú kampaň o obchodovaní s ľuďmi, ktorá sa bude dotýkať všetkých príslušných príslušných zúčastnených strán a my to budeme robiť tým, že budeme podporovať aj e, ciele boja proti obchodovaniu s ľuďmi, kde budeme presadzovať tie priority komisie. A toto sme robili doteraz extenzívne, budeme v tom naďalej pokračovať, takže aby sme naozaj uznali náš záväzok a že toto je oblasť, že naozaj je multidisciplinárneho charakteru a je to v rôznych formách a podobách, budeme musieť sa na to dívať e, aj z pohľadu azylu, bezpečnosti, výskumu, spravodlivosti, vstupu, mobility a všeli, e, ďalších, ďalších um, pohľadov. Na tomto budeme pracovať ďalej a v závere by som chcela povedať, že najdôležitejšie, čo musíme urobiť, je monitorovať transpozíciu a implementáciu európskeho práva. Ja tu neustále opakujem, že máme vynikajúcu legislatívu a táto snemovňa do veľkej miery prispela inovatívnemu prístupu vstupu v tejto legislatíve, ale nedosiahneme veľa, pokiaľ to nebude dostatočne aj skutočne dodržiavané. A na to je tu aj komisia, na tom teraz pracujeme, aj agentúra je tu na to a my určite nebudeme váhať využiť všetky naše možné akcie, ktoré môžeme použiť e, pre presadzovanie európskeho práva, dodržiavanie európskeho práva. Ďakujem za vašu pozornosť. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem koordinátorke pre boj obchodovania s ľuďmi za EÚ. Kolegovia, máme e, hlasovanie o 12. čo znamená, že budeme musieť našu rozprávu dovtedy ukončiť, takže keby kolegovia vystúpili e, naozaj len e, do dvoch minút, je to síce frustrujúce, pretože je to naozaj veľmi dôležitá téma. A teraz dávam slovo Kristín. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá, obohatila nás, pokiaľ ide o túto smernicu. Treba, aby bola implementovaná vo všetkých členských štátoch. Povedali ste to nakoniec aj vy. Keď sme o tejto téme hovorili v januári, v Štrasburgu pán komisár Avramopoulos povedal, že služby komisie momentálne študujú alebo, alebo venujú sa téme analýzy implementácie tejto smernice. Mali by sme naozaj e, k tomu veľmi prísne a striktne e, pristupovať. To, čo si Únia povie, treba to aj naozaj robiť. Treba spolupracovať s ďalšími štátmi. Ako ste povedali, naozaj toto je biznis, ktorý prináša ľuďom miliardy eur a naozaj mi je zle z toho, keď to počúvam, ako to všetko funguje. Potrebujeme stratégiu po roku 2016, e, pretože tie hodnoty sú dôležité a keď o nich hovoríme, je to fajn, ale potrebujeme mať konkrétnu, reálnu stratégiu, to musí byť absolútna priorita. Oficiálne čísla skutočnosti ešte podceňujú reálnu situáciu. Potrebujeme eh, porovnávacie eh, štatistiky medzi jednotlivými členskými štátmi, aké sú tam indikátory, eh, presné definície a tak ďalej. Obete takéhoto obchodovania potre, je veľmi dôležité, aby dostali povolenie tam na pobyt, aj keď nespolupracujú s policiou. Konkrétne Mám e, na mysli ženy, imigrantky a ich e, dcery. E, to sa nakoniec aj v, tej, v tom dokumente spomína. Potrebovali by sme humanitárne víza v kombinácii s bezpečnosťou na hraniciach, aby pre mladé osoby, maloleté osoby a ženy, ktoré sú najviac zraniteľné, mali facilitované svoje životy. Nakoniec aj e, ja som sa nedávno rozprávala s ľuďmi, ktorí, e, keď cestovali do Európy, takýmto spôsobom boli obeťami sexuálneho zneužívania. Tak toto nemôže ďalej pokračovať. Pokiaľ ide o mimovládky, ktoré pomáhajú e, týmto ľuďom a v niektorých členských žiatoch dokonca môžu byť trestnoprávne zodpovedné, tak toto treba zmeniť. Ďakujem pekne. Thank you very much, Christine. And Mrs. Vosenberg, please. Ďakujem teraz pani Vosenberg. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som predovšetkým chcela zablahoželať pani Vasiliadu za veľmi dôležitú prácu, ktorú vykonávala celé roky a to, že aj navštevovala tak členské štáty, ako aj tretie krajiny, a tiež zvyšovala povedomie o probléme, aj snažila sa koordinovať s nimi a téma, je, ktorá sa týka aj výboru eh, LIBE, aj ženského výboru a to je téma, o ktorej sme diskutovali už často. Avšak eh, už sme v situácii, kedy sa nedá povedať, že sme to vyriešili nejako efektívne. Pretože tento jav sa zvyšuje a my robíme kroky smerom dozadu. Pretože čo robíme v smernici? Predovšetkým by sme chceli sa snažiť harmonizovať situáciu a legislatívu v členských štátoch v boji proti tomuto javu. Samozrejme, že toto súvisí aj s riešením toho výsledku, ale musíme byť proaktívni to znamená, že členské štáty musia byť viac alebo lepšie zorganizované, vymeniať si informácie na úrovni bezpečnosti a spravodajských služieb a tiež aj v oblasti kyber, zlo, kyber kriminality. A keď hovoríme o praní špinavých peňazí, to, tie, to financuje takéto organizácii. To sa všetko deje hlavne cez internet. Takže v tomte, tejto oblasti každý členský štát, ktorý má e, jednotku, ktorá je pokroková alebo e, dobre rozvinutá v oblasti počítačovej kriminality, by mala pomôcť iným členským štátom. Takže bolo by treba pripraviť paneurópsku kampaň a zvýšiť povedomie o tomto probléme, ale mali by sme venovať pozornosť aj spolupráci členských štátov s tretimi krajinami v rámci migrácie a tejto témy máme veľmi veľa obetí obchodovania s ľuďmi a tu konkrétne myslím aj sexuálne vykoristovanie. Väčšina z nich sú ženy, keď vieme, že veľ, častými obeťami sú aj chlapci, že sa táto téma týka oboch pohlaví. V každom prípade koordinácia riadenia, vedenia pod Európskou komisiou a aj spolupráca s nami na legislatíve to určite pomôže riešiť tieto problémy. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste kolegovia sa ujali slova. Teraz pán Und ich glaube, dass diese Ausführungen viel mehr. Ďakujem pekne za pán Weidenholzer. Ja ďakujem pekne eh, za vystúpenie. Ja si kladiem otázku, ako si viete predstaviť, ako by sme mohli uh, viac eh, pri, zapojiť širším publikom do, do tejto diskusie, pretože nestačí len, aby my sme sa tu stretli, ale musí byť táto téma oveľa byť známej, známejšia a týkať, zapojiť tých ľudí, o, ktorý, o ktorých sa, sa to týka viac. A tiež by som sa chcel spýtať, že či čo sa vlastne stalo v tejto otázke obchodovania s ľuďmi, pretože ako keby sa táto otázka už opomína, čo sa deje momentálne v tejto situácii. Ďakujem pekne. Ja budem s pani Jiménez. Ďakujem pekne. Chcem eh, pogratulovať pani Vasiliadu k tej tomuto, e, k tomuto dokumentu, ale aj celkovo k vašej snahe, k vašej odvahe, k vášmu entuziasmu. Ja, my sa dobre poznáme a naozaj ste veľmi angažovaná v tejto otázke a rada e, počerknem aj čo ste povedali, teda, že sme frustrovaní, že tie veci sa nemenia. E, ľudia bojujú proti byrokracii, proti pasivite mnohých členských štátov, ktoré neposkytujú údaje a najmä tie odporúčania, ktoré sa požadujú, potom sa nenaplňajú. A to, čo spravili na záver, je veľmi dôležité. Môžeme mať dobré aj zákony o obetiach a tak ďalej, ale pokiaľ sa neimplementujú, pokiaľ o tom nie sú informácie, pokiaľ tie obete o tom nevedia, e, sudcovia to nevedia, policajti to nevedia, nerobia sa k tomu kampane, tak reálne im nemôžeme ani pomôcť. E, a uvidíme pri tom hlasovaní, či spravíme to isté, e, či, či, či proste dáme tiež istý príklad toho, ako aj ona o tom eh, hovorí, teda, že zdôrazníme dôležitosť tejto témy. A samozrejme, obete, všetky obete sú eh, rovnaké, žiadna nie je vyššie alebo nižšie. Tie, tie city, tie pocity sú rovnaké pre každého človeka, ale, ale ľudia nemajú rovnaké potreby. Nie každého človeka môžeme eh, dať do toho istého vrece, tak povedať, či niekto je zneužívaný pracovne, zneužívaný sexuálne, obeď terorizmu a tak ďalej rôzne ľudia potrebujú odlišné formy ochrany, pretože štáty niekedy to dávajú všetko dokopy a potom reálne sa nepomôže nikomu. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. A tiež ďakujem pani Vasiliadu za vašu prácu a za naozaj venovanie sa tejto veľmi citlivej téme. Mám dve otázky. Áno, všetci súhlasíme s tým, že je to otázka nielen dodržovania e, pravidel, pričom Európsky parlament naozaj to chce posunúť do, do tej trestnoprávnej podoby, aby to naozaj sa aj takto, aj takto zmenila realita, ale zmeniť realitu vnímania tohto problémy je podstatné, ale treba presne vedieť, aký je rozmer obchodovania s ľuďmi osobitne v prípade sexuálneho vykoristovania v rámci EÚ a ako v každom jednom členskom štáte sa k tomuto pristupuje, ako aj pristupujeme k týmto informáciám, aby sme mali takú presné maf- mapy, ako vlastne pôsobí táto mafia. Vieme, že alebo sú tu nejaké náznaky, že vieme, alebo vieme, že v Španielsku je to obrovský rozmer, v Taliansku je obrovský rozmer, ale vieme koľko a čo presne. Bolo by treba urobiť takéto mapy. Máme aj geografiu tých dobrých eh, postupov napríklad zabezpečiť to, aby tí whistleblowery, ktorí oznámia takéto, takéto činy v oblasti obchodovania s ľuďmi, aby získali občanstvo, právnu ochranu pre tých, ktorí odhaľujú alebo zverejnia takéto také, takúto činnosť. To by malo byť absolútne podstatné a dôležité. Čiže máme nejakú mapu dobrých postupov, ktoré by mohli implementovať jednotlivé členské štáty. Ďakujem pekne. Teraz poslednú ročničkou je pani Kienge. Ďakujem pekne, Claude. Ja som tu mala niekoľko pripomienok. Naozaj, to musí byť jedna z našich priorít. Mnohí kolegovia už e, spomenuli niektoré z kľúčových bodov je tu otázka údajov, potrebujeme korektné údaje o všetkých formách násilia, či už to bude sexuálne násilie, násilie na pracovisku. Mnoho často chýbajú e, údaje o obchodovaní s orgánmi. Mnohí e, ľudia prídu za chýba im oblička alebo nejaký iný orgán. A často sú tieto zločiny vonkoncom nevyšetrované. Takže bolo by dobre, aspoň keby sa o tom, by sme mali o tom prehľad, osobitne pokiaľ idú pokiaľ obeťami sú maloletí. Tiež je, sa treba venovať aj tým, ktorí zvyšujú povedomie a šíria osvetu o násilí a boji proti násiliu a násiliu páchanú na ženách a podobne. Ďalej je tu aj súčasť, by to malo byť aj súčasť integrácie, pretože e, integrácia je kľúčová a to ženy, keď e, sú prijaté, musia byť integrované do spoločnosti. Na to nesmieme zabúdať, na túto stránku. Takisto je tu zdravotná starostlivosť. Tiež musíme zabezpečiť, aby tu existoval rešpekt pre kultúru ľudí z tej kultúry, odkiaľ pochádzajú. Aj treba pochopiť tých ľudí, aj odkiaľ pochádzajú. Keď často jednoducho nevedia ani o problémoch s ženskou obriezkou a podobne. Takže o týchto veciach je treba určite zvýšiť povedomie. Potom je tu ďalšia otázka, na ktorú som chcela poukázať. V Taliansku je mnoho prípadov, kde ženy ohlásia násilie a však e, zostávajú na tom ich humanitárnych vízach myslím si, že toto by mohol byť celkom dobrý príklad aj pre ostatné členské štáty. Takisto je tu aj určitá zmena hodnot, ktoré, ktoré by malo dôjsť. Čiže je treba zabezpečiť uplatňovanie opatrení spolu so zvyšovaním povedomia a osvetov a sústrediť sa na kultúru a vzdelávanie osobitne v prípade žien. Ďakujem pekne Cecil, ospravedlňujem sa všetkým kolegom, ktorí musia byť takýto struční k takejto téme. A na len jednu minútu, pretože nemáme čas No, že by som chcela povedať, že na minulý týždeň v mojej vlastnej krajine Portugalsku sieť, ktorú prevádzal jeden, e, dvaja muži a jedna žena, bola odhalená kde bolo asi 36 žien z rôznych provincií, ale väčšinou z Nigérie, z rôznych krajín. A E, boli nutené k nechránenému sexu, nielen k prostitúciu a tieto ženy boli e, zajaté a boli tam bité a znásilňované. A toto bola sieť, e, ktorá bola no, napojenie, alebo bola, fungovala po celej krajine v rôznych mestách a boli tam aj také, niektoré časti tejto firmy fungovali v Senegále, Guinea Bissau, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, čiže to naozaj, pokazuje, že to je naozaj e, zločinecká operácia. Chcela by som požiadať pani Vasilia do nelej poďakovať, poďakovať za jej prácu, ale naozaj do akej miery my sa dívame na obchodovanie s ľuďmi, ktoré pochádzajú z takých krajín, ako je Libia a iné Turecko. Aj z tohto pohľadu. Prčička je prerušená predsedom. Ďakujem pekne. Prišli ste na hlasovanie o 12. takže ešte asi 5 minút potrebujeme, tak prosím, eh, Buďte trpezliví, ešte teraz požiadam pani Vasiliadu, ktorá chcela mať e, väčšie publikum, teraz väčšie publikum máte, ale publikum je trošku netrpezlivé, tak máte 5 minút na zodpovedanie vašich otázok. Takže keby ste sa venovali tým kľúčovým otázkam. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, budem stručná. Iba k tým dátam zhrňujem všetky e, pripomienky. Dáta závisia od toho, čo dávajú, aké informácie dávajú členské štáty a tie nejaké odhady, to sa mi moc nepáči. Eurostat ani Europol žiadne odhady e, nedávajú ani UNDC. E, čiže ja dôverujem tým číslom, ktoré tu e, máme, ale čo nemáme je identifikácia e, dodatočná identifikácia e, obete, keď sme to mali aj pre pracovné zneužívanie, sexuálne zneužívanie a tak ďalej, tak potom by sme mali reálne čísla. Ale nezabudajme na to, že toto je organizovaný zločin. Smernica 2004, e, to je smernica o e, povolení na, povoleniach na pobyt pre obete, ktoré sú, pre ľudí, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi. Táto smernica sa nevyužíva. Potom to bola správa ako 2011, tam je e, pomoc e, nastavená pre obete, ale opäť sa to nevyužíva, alebo málo sa využíva, takže legislatíva je v poriadku, ale zle sa, nedostatočne sa implementuje. Potom kyberzločin, to je vec, e, ktorá e, je dôležitá, venujeme sa jej a spolu s Europolom sa tomu venujeme. Napríklad mali sme rôzne stretnutia s Talianskom, s Gréckom, Eh, chceme, aby sa využívali spoločné vyšetrovacie týmy aj krajinami mimo EÚ, aby sa databáza Europolu využívala. Chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na obete eh, aj v EÚ a tiež ma to kolegovia spomínajú. Toto presne E, bude aj v tej správe o pokroku uvedené, kde hovoríme o tých osvedčených postupoch v členských štátoch. My vieme, ako prebieha diskusia o tých tzv. whistlebloweroch a sme súčasťou tej diskusie. A potom posledná vec, e, osvetové aktivity, to je hlavná vec aj pre nás, aj pre vás, aj pre všetkých, aby sme o tomto hovorili, aby ľudia o týchto javoch vedeli. Viem, že by som mala na všetko reagovať, ale nestihnem to, takže prepačte a ďakujem za vaše otázky. Thank you very much, Mrs. Ďakujem pekne pani Vasiliadu. Vaša práca je vysoko cenená, aj práca vášho týmu a určite čo skoro bude ďalšia správa, kde sa to opäť ukáže. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili v rámci rozpravy a teraz môžeme prejsť na hlasovania, ak sú všetci pripravení. Monika, ty už si pripravená 10 minút, takže o tebe nehovorím skôr kontrolujem ľudí vzadu, ale myslím, že tí sú tiež už pripravení. Dobre. Takže hlasovať budeme so správou, pokiaľ ide o... E, e, e, je tu tá teda správa, ktorá je post e, Hemer's Besserel European Protection Order, e, príkaz na ochranu. E, chcete sa k tomu vyjadriť? E, pani kolegyne, áno, budem stručná, iba som chcela povedať, e, Eh, že sa chcem poďakovať eh, všetkým tým spravodajcom, ktorí sa tejto téme eh, venovali, pracovali sme dobre spoločne, boli sme všetci vlastne, tak povedať, na jednej lodi, pokiaľ ide o takéto obete. Nakoniec aj teraz to hovorila pani kolegyňa, obchodovanie s ľuďmi, to je téma, kde všetci pracujeme jedným smerom. Chcem sa poďakovať sekretariatu za jeho prácu, a chcem iba povedať, že táto smernica svojho času e, vznikla, mali sme veľké očakávania a bohužiaľ ten úspech sa nedostavil. Musím povedať, že vôbec, pretože takéto žiadosti, e, e tie príkazy na ochranu neboli v iných krajinách e, vlastne podané a naozaj tak málo sa tento systém využíva, že vlastne dá sa povedať, že nefunguje. Takže my sme sa teraz e, snažili nejakým spôsobom e, ten systém vylepšiť tak, aby obete vedeli, že takýto systém existuje, že e, môžu ho využívať, aby všetci na tom pracovali tak, aby obete boli lepšie chránené v takýchto situáciách a my pri tom hlasovaní chcem jasne vyslať, vyslať signál aj komisii, aby bolo E, jasne povedané, čo funguje, čo nefunguje a teda skôr nefunguje v tomto prípade. Ďakujem za vaše pozmeňovacie návrhy. Uh, e, takže začíname kompromis číslo 8. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 57. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 58, otváram hlasovanie. Pardon, o tomto sa hlasovať nebude. Ideme ďalej, kompromis 9, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej, kompromis 10, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 68. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 69. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej 72. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej 74. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Ďalej 80. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 82. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 84. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej kompromis číslo 11. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 85. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej 86. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté ďalej 87. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý ďalej 88. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 12. Kompromisný návrh číslo 12. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 95. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis e, číslo 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Ďalej 99. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Ďalej kompromis 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté ďalej 102. tom hlasovanie. Koniec hlasovania. 102 a takisto aj 103. Ďakujem za opravenie. Stále otvoríme Otvára, otvorené hlasovanie. Teraz koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej kompromis 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý ďalej. 4, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Ďalej kompromis 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej kompromis 18. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Kompromis 19. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej návrh 123. otvorím hlasovanie. Ehm, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý ďalej 124 a 125, to sú identické návrhy. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 126. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 127. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 128. Otváram hlasovanie. koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 129. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis 20, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 132 a takisto 133, to sú identické návrhy, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 134, 135, to sú identické návrhy, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zametnutý. 136. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 137. 8 identické hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zametnutý. Ďalej návrh 139. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania návrh bol zamietnutý. Ďalej kompromis 21, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh 144, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 145, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 146. Otváram hlasovanie. Pardon, 147. To má byť 147. Otváram hlasovanie. Takže 147. Takže 147, koniec hlasovania, návrh bol prijatý. Ďalej 149, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ďalej 151, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, ďalej kompromis 22, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis 23, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 162 a 163 to sú identické návrhy. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 165. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 167. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 168. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis 24. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Telekom 25, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 173, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 174, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 175, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý 176, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, ďalej 177 a 178, identický návrh, otváram hlasovanie. A ešte 179, to je tiež identický návrh, takže teraz otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 180 a 181, identické návrhy. Otváram hlasovanie. E, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 182. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 183. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý citácie, pozmeňovací návrh číslo 1, otvorím hlasovanie, koniec hlasovania, návrh prijatý, návrh 2, otvorím hlasovanie, koniec hlasovania, návrh zamietnutý, ďalej návrh 3, otvorím hlasovanie, potom neskôr E, to prípadne povieme si, dáme zatiaľ iba poznám, e, poznámku, že ste to teda spomenuli, takže uzatvárame teraz návrh 3, ešte hlasujeme k trojke, teraz to uzatvoríme, áno, teraz sme na trojke, áno, takže ešte hlasujeme o trojke, takže sme na trojke, čiže teraz e, to ukončujeme, teraz ideme na štvorku, otvorenie, hlasovanie, trojka bola zamietnutá. aby to bolo trochu viac e, vzrušujúce. Takže štvorka bola e, prijatá. Ďalej 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Číslo 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Teraz úvodné ustanovenia. Návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Osmička. Otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis číslo 1. Otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh číslo 12. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 15, otváram hlasovanie. Teda, pardon, 14, 14, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 15, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 18, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh číslo 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Kompromis číslo 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Navrh prijatý. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Konec e, hlasovania. Návrh prijatý. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh 44. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh samietnutý. Návrh 45. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Číslo 47. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej kompromis 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. E, číslo 50. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý 52. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Konečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Tento návrh bol prijatý. 54 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme pani Besseril, aj takisto pani Post. Takže to, boli, to bolo naše hlasovanie. 14.30 budeme pokračovať to stretnutie k téme Global Compact. E, takže